Dear colleagues, let's uh, start. Takže kolegovia, môžeme začať naše dnešné zasadanie. Ja sa vás na úvod musím opýtať, či máte nejaké návrhy k programu, či ho chcete zmeniť. Nie. Dobre. Takže ani žiadne oznámenia predsedu nemám pre vás. A pokiaľ nikto nenamieta k, naš, k poznámkach z našich e, zasadaní 26. januára, 2. a 9. februára, tak môžeme tieto tri dokumenty považovať za schválené. No a v tom prípade mi umožníte tu privítať pána Pandua Kifiko a jeho kolegov z parlamentu v Zanzibare v Tanzánii. Ako viete, Tanzania je prioritným partnerom pre Európsky parlament. A taktiež je teda jednou z krajín, hlavných šiestich partnerov pre teda spoločnú aktivitu v roku 2015. No a dnešná návšteva kolego z Tanzánie je prvým krokom v rámci tohto nášho partnerstva a potom teda rozvineme aj konkrétne iniciatívy. Rok 2015 je pre Tanzániu dôležitý. V októbri prídu parlamentné voľby. Okrem toho sa navrhovalo referendum ohľadom e, ústavy, ktoré teda bolo zatiaľ posunuté. Možno naši hostia taktiež by e, nám k tomu povedali niečo bližšie. Dnes máme vynikajúcu príležitosť si vy eh, počuť pána Pandu Ameriky Fiko a jeho kolegov. A oni nám porozprávajú o tom, akým zmenám čelí Zanzibar a Tanzánia pre príprave na tieto voľby. No a vážený host, pán Kifiko, teraz vás žiadam, aby ste sa ujali mikrofónu. Thank you very Ďakujem. podpredseda. Pokiaľ niekoho poviete podpredseda v tomto parlamente, tak sa väčšinou trafíte. Takže ďakujem, pán podpredseda. Prajem vám všetkým dobre popoludne. Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť, aby teda sme dostrávili spoločný čas. Ja a delegácia z Tanzánie, z parlamentu Tanzánie, je tu so mnou sú tu so mnou piati kolegovia, tá dohromady je nás 5. A ja a štyria úradníci, jeden z nich je v podstate úradníkom z nášho parlamentu, pán Jaja Misamat. A ďalší sú asistenti jeho excelencie, bývalého premiéra e, Tanzánie. A taktiež tam sedí kolega, ktorý má na starosť organizáciu v našom parlamente. Tam ho vidíte. Ďalším členom je pán Abdallah Džuma. Môžete si postaviť, prosím. Áno. Pán Hmat, prosím. Pani Juano Hafidamer. Pani Zahra Alhamad Jahja Hamisavat, to je teda vysoký úradník, a ja, ako už ste ma predstavili, volám sa Amerky Fičo, teda zastúpen tu tanzanský parlament. Bol som hovorcom parlamentu už po posledných 20 rokov a chcem s vami sa teraz podeliť o niektoré otázky našej skúsenosti e, našej vlády e, spoločnej, teraz zjednotenej vlády. Na úvod by som teda načrtol historický kontext naš, našej vlády. Vláda národnej jednoty v Tanzánii vyvstala z dobrovoľných a slobodných rozhovorov medzi E, teda pánom Abdi, Abdejt Karumim a bývalým prezidentom, taktiež e, generálnym tajomníkom opozičnej e, strany občiansky zjednotený front. pod bol pán Šarif Hamad, ktorý je teraz prvým pod alebo viceprezidentom v Zanzibare od 5. novembra 2009, teda od tých volieb. Tie rozhovory a rokovania vtedy boli e, tajné. Teda o ich obsahu nie, nie je skoro nikto informovaný alebo nebol, ale chápeme to teda podľa neskorších udalostí tak, že sa viedol rozhovor ohľadom otázky tej, že by tam potreba mať vládu národnej jednoty. A vedlo sa teda rozhovory medzi tými dvomi hlavnými politickými stranami, to je CCM, to bola teda hlavná vládna strana e, v Zanzibare v Tanzánii a CUF a v podstate sa tieto dve strany dohodli, že sformujú, vytvoria vládu národnej jednoty. No a toto prišlo po teda dlhom dialógu medzi tými dvomi stranami. Odohralo sa stretnutie, alebo odohralo sa viacej stretnutí na rôznych miestach A stanovisko bolo také, že je dôležité, aby Zanzibar mal vládu v národnej jednoty. A to z toho dôvodu, že tam e, prebiehala taká dlhá v podstate politická vojna, ktorá zasiahuje teda do histórie. No a toto v podstate podkopalo e, rozvoj Zanzibaru a my sme sa teda dohodli na tejto vláde národnej jednoty, tak aby sme mohli ukončiť túto situáciu a aby sme mohli v podstate spoločne rozvíjať priateľsky eh, spolupráci týchto dvoch strán ECCM a CUF našu krajinu. No a potom, po tomto dialógu medzi dvomi politickými stratnami v Zanzibare, pán Karume, bývalý zazibarský pre, prezident a pán Šerif Hamad, generálny tajomník. On bol profesiou učiteľ. No a Majusef Šariamad, teda sa tí dvaja pánové sa dohodli, a potom teda, čo klesli vášne v rámci parlamentu ohľadom toho, že ako postupovať v súvislosti s touto vládou národnej jednoty, tak prišla teda výmena názorov a ten hlavný, v podstate návrh, ktorý sa odzišiel, bol, že by sa vytvorila vláda, v rámci ktorej by tieto dve politické strany teraz spoločne vládli. No, tak sme to aj urobili. Tým sme v podstate ukončili všetky naše problémy. A je to v podstate nová forma vlády v Tanzánii a myslím si, že hoci kde inde na svete tu v EU máte národné alebo koaličné vlády, potom máte opozíciu, ale u nás, znači naše vlády národnej jednoty, máme v podstate nemáme oficiálnu opozíciu. Mohol by ste sa opýtať, či tá viacstranová demokracia je lepšia než tá naša vláda, kde v podstate nemáme oficiálnu opozíciu. Môžem povedať, že nám sa darí veľmi dobre s našim systémom a v podstate tí, ktorí nám sedia v zadných hlaviciach, tak oni sú v podstate opozíciou. Pochádzajú teraz z oboch strán a, a spolupracujú a v podstate sa správajú ako opozícia v niektorých otázkach. No a tí hlavní predstavitelia strán, to sú ministri, sedia teda v tých predných laviciach. A táto multistranická demokracia, teda takto to vyzerá u nás v Tanzánii a v podstate to prispieva k budovaniu demokracie a v podstate nič, ničím sa to nepodkopáva. A tento táto, takáto vláda je v podstate jedinečná v Tanzánii. Mohli by ste sa opýtať, prečo ste to takto urobili? A máme tu historický kontext, ktorý je taký, že v Zanzibare po každých voľbách Tam to víťazstvo bolo veľmi tesné. A preto nebolo jednoduché zostaviť vládu v podstate s tesným rozdielom hlasov. Napríklad sme mali voľby v roku 95 a tá hlavná strana získala 26 z 50 e, kresiel. Takže vidíte, že skutočne to bolo veľmi tesné víťazstvo. Takže v podstate prebiehali veľmi intenzívne diskusie o tom toho, ako zostrojiť takú vládu, aby sme nepodkopávali ten demokratický proces v Zanzibare. A CCM v podstate vždy e, vyhrávala vo väčšine okrskov a preto takáto vláda národnej jednoty nebola všade e, potrebná. A tam v podstate ten výťaz bol absolútnym výťazom. Takže tak sme to urobili v Zanzibare, tam, teda tam vládu národnej jednoty, na rozdiel od zvyšku Tanzánie. Predtým tam nikdy neprebiehal takýto politický dialog a taktiež nebol dostatok legislatívy, ktorá bola schválená. Taktiež sme museli pracovať na referendu, ale predtým sa to nedialo, pretože nám to predtým nebolo umožnené predpismy. Ale museli sme teraz zaviesť zmeny, zmeny v ústave, tak aby naša vláda národnej jednoty tam mohla byť zapracovaná. Takže sme menili legislatívu a v podstate aj volebná komisia v Zanzibare dostala právomoc na to, aby spravovala v podstate otázky referenda. No a teda toto šlo ruka v ruke s tým rozhodnutím o vláde národnej jednoty. Čiže na záver mojej prezentácie, pán, vaša excelencia, pán podpredseda, a no, môžem povedať, že ten proces, ktorý viedol k vytvoreniu vládnej rodnej jednoty, sa zakladal na troch pilieroch. Bol tam dlhý dialog, na konci ktorého ktorá bola vytvorná tá vláda, potom parlament, sa ujal sa ujal teda tej úlohy, aby vytvoril legislatívu potrebnú na vytvorenie vlády národnej jednoty a mali by ste tam teda tzv. tzv. desiatý dodatok k ústave, ktorá, ktorý umožnil vytvorenie našej vlády národnej jednoty. A v parlamente Teraz sme potom pracovali na legislatíve, ktorá umožňuje referendum. A to referendum potom rozhodlo o tom, či sa vytvorí vláda národnej jednoty, alebo nie. No a výsledok referenda, v ktorom hlasovala verejnosť, tak ako je to obvykle aj v rámci volieb, to bolo asi, asi 66% ľudí podporilo už 66,4 ľudí podporilo e, túto vládu národnej jednoty, takže väčšina. No a pán predsta, ďakujem vám za to, že ste si vypočuli moju prezentáciu. Ďakujem. Ďakujem. Predtým, než udelím slovo kolegom, aby mohli klásť otázky, Chcem e, sa vás ešte spýtať, aká je tá situácia v africkom rohu a ako ovplyvňuje nestabilita vás, ako ovplyvňuje politickú situáciu vo vašej krajine. Môžete nám o tom niečo povedať? tá situácia u našich susedov Kenia, e, Uganda, Burundi, Rwanda. Susedným štátom Kenie je takisto Somálsko. Áno, je tu problém. Medzi, na hranici medzi Keniou a Somalskom, pretože asi všetci viete o probléme Al-Shabaab, viete, čo sa tam deje. V Somalsku. v súčasnosti tam neexistuje stabilná vláda. Na strane Kene je takisto problém s tými milíciami Al-Shabaab, ktoré bojujú a vyvolávajú nestabilitu. Došlo k rôznym incidentom. 67 osôb zahynulo a nedávno 147 ľudí zahynulo v jednom z miest. A to všetko spôsobil Al-Shabaab. Ale v iných oblastiach je dobrá, veľmi dobrá situácia, pretože Somalsko eh, má demarkačnú líniu s Keňou a takisto musím povedať, že Tanzánii sa politicky darí veľmi dobre a dúfame, že v oktobri tohto roka sa budú konať voľby a dúfajme, že sa bude konať aj referendum do júla tohto roka, čiže ešte pred e, všeobecnými voľbami. Pán Tanok, nech sa páči. Pani Fotika potom. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam srdečne delegáciu z Zanzibaru. E, ktorý mal veľmi dlhé vzťahy s Spojeným kráľovstvom a teraz e, je to autonómny región, autonómna republika Tanzánie. Ja sa chcem spýtať na radikalizáciu a na útoky e, hnutia Wamshow, e, hnutia tzv. prebudenie, ktorí útočia na turistické miesta, na anglikánske kostoly, na katedrály a tak ďalej. Chcem vedieť, do akej miery toto ohrozuje vaše ostrovy, do akej miery to ohrozuje turizmus a do akej miery vaši mladí muži sú priťahovaní eh, džihádom a či sa vstupujú do ISISu eh, v Sýrii a v Iraku. Čiže eh, to, čo sa deje v Zanzibare, do, v, v akom je to vlastne kontexte toho širšieho politického a bezpečnostného um, kontextu. Ďakujem, veľmi dobrá otázka. To hnutie, ktoré ste spomínali, to je združenie, ktoré sa registrovalo ako skupina um, najmä moslimov, ale táto, táto skupina nie je súčasťou ISIS, a nie je ani súčasťou Al-Kaidy ani Al-Shababu. Je to hnutie, ktoré vlastne má korene v Zanzibare. My e, sme nechceli, aby k takémuto niečomu došlo v Zanzibare. Vláda Zanzibare bojovala veľmi proti tejto situácii a tí, ktorí sa zúčastňujú na tomto hnutí, sú teraz mnohí zadržaní. A čakajú na žalobu. Bude sa proti ním viesť trestné stíhanie Wamšo, ale nie je ani hnutie, ktoré by nadvezovalo na nejakú politickú stranu alebo na nejaké politické hnutie. Doteraz neviem o tom, že by boli mm, súčasťou nejakej medzinárodnej moslimskej e, organizácie. Je to skupina čisto zo Zanzibaru a niekedy tvrdia, že moslimovia sú diskriminovaní, ale teraz e, vláda už prijala opatrenia na to, aby toto hnutie zastavila. A všetci tí, ktorí sú súčasťou tohto hnutia, e, sú už na súde, už sa proti ním e, vzniesla žaloba a čakáme teraz na rozhodnutia súdu. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Bariako. <laughs> ja som našich hostí práve pozdravil po svahilsky, ale bohužiaľ nemáme tlmočenie zo svahilčiny, takže je to iba medzi mnou a delegáciou. Pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem. Chcem privítať túto delegáciu z tejto krásnej africkej krajiny. Na začiatku ste hovorili, že by sme mali eh, venovať väčšiu pozornosť eh, celej republike Tanzánia Áno, je to pravda, táto krajina nemá veľkú pozornosť médií a mali by ste to brať ako kompliment, pretože vy nevytvárate problémy, ale myslím si, že by sme mali napriek tomu s vami posilňovať spoluprácu. Viem, že do konca tohto roka sa budú konať parlamentné voľby v Tanzánii a som si istý, že Európska únia vyšle pozorovateľskú misiu na vaše voľby. Ja si myslím, že toto by sa malo využiť ako príležitosť na to, aby sa zistilo viac o situácii a keď delegácia príde späť, tak by mala byť aktívnejšia, mala by sa snažiť o priamejšiu spoluprácu medzi EÚ a vašim štátom. including Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Je pravda, že Tanzania spolupracovala úzko s Európskou úniou. Vy ste nás veľmi podporovali v rôznych oblastiach, aj vrátanie rozvojovej politiky. A je takisto pravdou, že misia Európskej únie bola prítomná naposledy na voľbách ako pozorovateľ. A Ja si spomínam, že výsledok bol taký, že misia povedala, že voľby prebehli dobre a myslím si, že volebné orgány opäť pozvú európsku misiu ako pozorovateľa na voľby. Myslím si, že s týmto nebude problém. Naposledy sme dobre spolupracovali A teraz takisto um, misia uh, z EÚ má otvorené dvere. Prosím, prídite. Myslím, že aj vás privítajú aj Dinek, aj Dizek. Ďakujem, pani Fotika. Ďakujem, pán predsedajúci, excelencia, vážení poslanci parlamentov Zanzibaru aj Tanzánie, srdečne vás vítam na zasadnutí výboru AFET. Chcem zdôrazniť úlohu Tanzánie aj e, v celom regiónu. Tanzánia e, je udržiavateľom stability a mieru. Chcem iba spomenúť e, dohodu pre Burundi z Aruže a podobne. Ako vnímate stabilitu v tomto regióne? Dohoda z Aruše pre Burundi bola porušená nedávnym rozhodnutím vládnúcej strany. Ako to vnímate vy? A aká je možnosť udržania mieru po tom, čo dlhé roky v Burundi alebo Ruanda, v, Ru- v Ruande alebo v Kongu zúrili občianské vojny. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Tanzánia bola vždy bojovníkom za mier a po, pokoj. A táto snaha prevažuje v Tanzánii aj v susedných štátoch. A to, čo sa stalo, to, čo sa dialo dosť dlho v Burundi a Ruande, bolo naozaj výzvou, problémom. Nedávno kvôli prezidentským voľbám v Burundi prepukli problémy a e, viem, že vláda už na tom pracuje a my v Tanzánii máme systém, že prezident sa môže stať iba dvakrát po sebe prezidentom na 5 rokov. Čiže iba dve prezidentské volebné obdobia. A dúfam, že tanzánska Vláda bude nabádať aj politických lídrov v Burundi, aby zakotvili do ústave, že je možné prezidenta zvoliť iba dvakrát po sebe, iba na dve volebné obdobia maximálne. Pretože toto je súč, ktorý si dokonca vyžiadal aj životy ľudí. Tanzánia bola vždy veľkým bojovníkom za mier a pokoj. A mier prevláda nie iba v, v Tanzánii, ale rozširuje sa aj do susedných štátov. A Tanzánia, ako si spomíname, bola takisto jedným z prvých bojovníkov za nezávislosť. My sme hovorili, že Tanzánia nikdy nebude nezávislá, pokiaľ budú existovať ešte e, kolonizované africké štáty. Takže Tanzania bola naozaj jedným z najväčších bojovníkov za slobodu a nezávislosť. A bojovala za nezávislosť každého štátu. A chceli sme, aby sa mier a pokoj presadzoval demokraticky v každom africkom štáte. Dúfame, že naša vláda bude nabádať a napomáhať tomu, aby sa riešili také problémy, ako napríklad teraz existujú v Burundi, aby, aby sa to nerozširovalo, nepokračovalo. Budeme sa snažiť radiť dobre našim kolegom. Ďakujem, pán McAllister. Excelencie, vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že ste prišli. Ja som z Nemecka a ako asi viete, Nemecko má 16 spolkových štátov a každý tento štát má individuálne partnerstvo s jedným africkým štátom a Dolné Sasko je partnerským štátom Tanzánie. Ja som bol kedysi premiérom Dolného Saska a viem, že sme finančne aj inak pomáhali v rôznych projektoch Tanzánii. Mám dve otázky. Poprvé, kedy podľa vás e, sa budú konať voľby? A ak neviete, kedy sa budú konať, tak e, kedy podľa vás bude oznámený oficiálny termín konania volieb? A druhá otázka, ako sa Tanzánii darí v oblasti cestovného ruchu? Ďakujem. Ďakujem. Podľa tanzanijskej ústavy sa konajú voľby poslednú nedeľu v oktobri každých 5 rokov. No a tento raz dúfame, že voľby budú, ak sa nemýlim, e, najneskôr 25. októbra 2015 a dúfame, že dodržíme tento dátum, pretože je to naša tradícia každých 5 rokov usporiadať voľby v oktobri poslednú nedelu. Takže tento raz e, posledná nedela v oktobri je 25. oktober, takže my dúfame, že tie voľby sa budú konať 25. oktobra. Aká bola tá druhá otázka? Ako, e, aké vyzerajú vaše, ako vyzerajú vaše plány s cestovným ruchom vo vašej krásnej krajine? Takže vyjadrím sa k tomu v dvoch častiach. Začnem s Zanzibarom. Tam sú iné ekonomické problémy, iný ekonomický e, kontext ako na pevnine v Tanzánii. Takže v Zanzibare je cestovný ruch druhý najväčší prí, zdroj príjmu, najmä potom, po tom, čo e, klesli výrazne ceny na medzinárodnom trhu. My sme sa rozhodli teda, že cestovný ruch bude na druhom mieste a vláda sa snaží o to, aby cestovný ruch prekvital. A snažíme sa zabezpečiť stabilný príjem v tejto oblasti. Robíme tak v mnohých oblastiach, napríklad aj poľovníctvo. Potom máme napríklad Kilimanjaro, veľmi dôležitý vrch kde väčšina turistov, ktorí k nám prídu, chcú, chce ísť. V Zanzibare máme krásne biele pláže. Všetci vás, eh, vy, eh, všetkých vás pozývame, aby ste si vychutnali tieto krásne pláže. Takže eh, toto je veľký, veľký e, zdroj príjmu e, pre, pre vládu národnej jednoty. Anna Gomeš, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem našim hostom za to, že medzi nás prišli. E, chcem sa spýtať na váš vzťah s Čínou. Máte s nimi dlhodobú spoluprácu. Nedávno Čína investovala do tradičnej infraštruktúry ako železnice, ale aj do inej infraštruktúry, napríklad do strategických e, prístavov, napríklad projekt Bagamoju a takisto e, robia sa prieskumné e, ťažby, najmä pokiaľ ide o zemný plyn. Ako teda hodnotíte túto spoluprácu s Čínou? Aj iné štáty tu vidia možné kanály, ktorými ide korupcia. Ako to e, funguje vo vašom štáte? Vy máte teraz dokonca nového ministra, pardon, odvolali ste ministra pôdohospodárstva pre poru, pod, podozrenie z korupcie. Máte e, problém napríklad teraz so skupovaním poľnohospodárskej pôdy, tzv. land grabbingom, lebo viem, že ste tento problém mali v súvislosti s výrobou biopaliv, Takže aká je teraz situácia? Tanzania has got... Ďakujem veľmi pekne. Tanzania má toľko priateľov v Afrike, eh, mimo Afriky, v Ázii, v Európskej únii, v iných krajinách. Čína je dlho našou spriateľenou krajinou a my s nimi spolupracujeme už dlho. Väčšinou podpora, ktorú dostávame, je väčšinou nepodmienená a teda je veľmi dobrá pre chudobné krajiny. Je dobré pre chudobné krajiny dostať takúto e, nepodmienenú pomoc. Hovorili ste o práve tomto len o oberaní o pôdu, zaberaní pôdy pre e, vlastne účely vlády bez poskytnutia adekvátnej kompenzácie. E, e, návrh ústavy sa tým zaoberá veľmi dobre. Eh, bude o ňom v júli tohto roku referendum. Come to recognize the rights of farmers, the A je to aj o práva eh, eh, rybárov, chovateľov dobytka, vlastne zaberanie pôdy, zaberanie vody, týmto sa chceme zaoberať. Takže ako náhle sa má zabrať pôda, ktorú používajú farmári alebo chovatelia dobytka, navrhujeme v návrhu stave, že to má byť spojené s adekvátnou kompenzáciou, aby e, títo ľudia, ktorí sa to dotýka, nemali problém niekde inde e, vlastne si, si preložiť svoje živobytie. Ak niečo ale vláda potrebuje pre svoj rozvoj, tak potom vláda môže poskytnúť e, e, ako kompenzáciu pôdu niekde na inom mieste. Takže takýto bude e, návrh e, týkajúci sa referenda, o ktorom sa má hlasovať niekedy v júli. Možno by sa chcela ale ešte niekto vyjadriť z mojej delegácie, pán predseda, bolo by to možné? Možno bolo dobre, keby sa mohli vyjadriť, doplniť niečo k tým e, rôznym otázkam, ktoré zazneli. To by som teraz dozať slovo e, pánovi Šamsimu Vajnahola, ktorý e, je bývalým ministrom v Zanzibare. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, Dovolte mi, aby som trošku eh, popísal tú otázku, ktorú spomenul pán Charles Tenok o úlohe Tanzánie pri zachovávaní mieru v eh, oblasti východnej Afriky. Ako všetci vieme, Tanzánia eh, hrá naozaj dôležitú úlohu v politickej, diplomatickej oblasti a pokiaľ ide o toto, e, Tanzania preto e, je veľmi znepokojená politickou nestabilitou niektorých krajín na východe Afriky, napríklad to, čo sa e, dialo v poslednej dobe v Burundi. Vieme, že prezident sa snaží Eh, eh, o kroky, ktoré sa nestretávajú s podporou Sú tam protesty, Bujumbura, demonstrácie. Keď sa pozriete na eh, mierové, mierovú dohodu z Arozy, tak spomína sa tam, že prezident musí má dve obdobia volebné ale ho, ho, ho, teda jedno volebné obdobie by, e, že, že tam je 5-ročné prechodné obdobie a potom počas ďalších 5 rokoch začne teda bežať táto úprava. A ide o to, či toto prechodné 5-ročné obdobie či je tiež nejako zahrnuté alebo nie, takže sú tu nejasnosti spojené s týmto. Myslím si, že je to problém regionálnej moci. Nechceme je potrebné toto popísať, či tu je zahrnuté prechodné e, obdobie alebo nie. A preto som presvedčený, že je eh, našou zodpovednosťou eh, eh, snažiť sa vysvetliť Burundi, aký je rozsiahli tento problém, pretože hm, tu ide o politickú stabilitu regiónu. Je to veľmi vážna situácia, ktorá by mohla ohroziť všetko, čo sme doteraz dosiahli. No a pokiaľ ide o Čínu, prečo Tanzánia má vzťahy s Čínou, pokiaľ ide o teda rozvojovú pomoc. Ako všetci vieme, Tanzania a Čína sú dlho spriateľené. už 50 rokov. Čína poskytuje eh, Tanzaniu rozvojovú pomoc, ktorú táto krajina tak eh, veľmi potrebuje. Podporuje výstavbu železníc a potom Čína vo väčšine prípadov eh, keď vlastne v jej krajinách, e, v jej vzťahu s africkými krajinami, väčšinou e, poskytovanie e, rozvojovej pomoci je väčšinou prepojené zo strany EÚ s určitými politickými otázkami alebo otázkami ľudských práv. Čína svoju rozvojovú pomoc priamo neviaže na nejaké otázky spojené s e, vládou alebo s ľudskými právami. A preto chudobné krajiny a africké krajiny e, túto e, pomzradi využívajú a preto e, je pre ne, e, preč, prečo je pre ne spolupráca e, s Čínou taká príjemná. Ďakujem pekne. Sú nejakí ďalší kolegovia, ktorí by chceli položiť otázky delegácii Tanzanie. Ak nie, tak by som vám chcel poďakovať za túto príležitosť a dúfam, že všetko, čo ste povedali, že e, e, to sa naozaj e, tak správne udeje, ako si to želáte z politického pohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you so much, Mr. I'm to be here with you and share with you. Ďakujem veľmi pekne, rád som vás navštívil a podelil sa s vami o tieto informácie. Ďakujem, dovidenia. We move on directly to the next point, which is... Uh, Takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je tu diskusia hľadom správy pani Gomeš. A pani Gomeš požiadala o túto diskusiu, pretože sme nemali možnosť viesť túto e, diskusiu v rámci výboru SEDE. A hlasovať sa bude o 5.30, takže teraz do 5.30 môžeme diskutovať, no a hlasovať sa potom bude o tejto správe, pokiaľ teraz sa nemýlim. Takže pani Gomeš, môžete. Ďakujem, pán predseda. Takže ja by som rada aj dala aj príležitosť kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť v správe, ale predovšetkým by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu. Podarilo sa nám nájsť e, spoločné stanovisko k mnohým bodom a určite veľmi prispeli aj k mojej správe. Tiež chcem zdôrazniť ďalšiu vec. Často dochádza e, ku konfliktom, čo týka právomoci jednotlivých výborov, ale tuto sa to vyriešilo veľmi dobre. Spolupráca s výborom IMKO fungovala vynikajúco, pretože témou je vplyv vývoja na európskych obranných trhoch na bezpečnosť obranné schopnosti v Európe. A ja som sa to dívala z nášho pohľadu za výbor AFET a pod výbor SED potom sa to díval zo svojho úhlu pohľadu. V júni sa stretnú ministri, budú o tom diskutovať, takže máme tu otázky predpisov e, v oblasti verejného obstarávania, e, v oblasti teda obrany ako sa budú implementovať. Ale samozrejme bol dôležitý aj pohľad výboru IMKO a my to skôr hodnotíme z takého politického pohľadu. Dívame sa teda na to, aké to bude mať vplyv na naše kapacity v oblasti obrany a bezpečnosti. Um, mám tu teda aj kolegu spravodajcu z výboru IMKO, alebo kolegyňu, bolo to pani Galpelc, Naša spolupráca bola veľmi dobrá. Pani Galpels pochopila, že, že by sme sa nemali prekrývať, čo sa týka kompetencie jednotlivých výborov. A oni pochopili aj niektoré naše obavy. Napríklad je tam uh, tá kľúčová otázka uh, napríklad e, kompenzácie. Máme tam Európsku eh, obranú agentúru, a ktorá má to určité stanovisko, ktorá eh, a myslí si, že by to v podstate posilnilo priemyselný základ, čo sa týka teda vývoja výskumu v oblasti obrany v Európe. Zatiaľ, čo komisia sa na to dívala tak negatívnejšie, toho vnútorného trhu, ale teda ďakujem kolegom z výboru IMKO. Skutočne nás pochopili, pomohli, takže e, sa nám podarilo dospieť ku konsenzu. Myslím si, že to veľmi dôležité, pretože tým pádom ktoré bude mať aj lepší koncus v rámci celého parlamentu. Ďakujem za spoluprácu aj Rade Európskej obrany agentúre pre obranu, komisii. A myslím si, že tá správa dáva zmysel, že to je také dobré posolstvo, dobrý signál, ktorý vyšleme. A náš výbor to odsúhlasí, potom aj parlament. Dúfam, že to bude mať určitý dopad na naše vlády, pretože vidíme, že niektoré vlády, samozrejme nie všetky, na základe teda, alebo dôsledkom k eh, hospodárskej krízy prišlo s obrovským skresaním rozpočtu, aj čo sa týka napríklad strategických technológií a spoločnosti v tejto oblasti. A tým pádom toto v podstate to spôsobujeme nebezpečnú situáciu, že tu prídu krajiny, ktoré majú lepšiu hospodárskú situáciu, situáciu ktoré neokresávajú e, rozpočet. A my vieme, že často potom tu máme príležitosť napríklad korupciu. Takže som vďačná za príspevky zo všetkých strán, Myslím si, že sme vysielame jasný signál a dúfam teda, že rada sa mm, konečne rozhúpe a začnú konať. Ďakujeme. Pani Lezing. Ďakujem za slovo. Áno, tak ako v rámci prvej diskusie už bolo spomenuté, naša politická skupina GUE NGL má určité dosť teda veľké pochybnosti v súvislosti s vašou správou, tie opatrenia a smerovanie vašej správy. No, predovšetkým sa tam teda posilňuje, sa, sa žiada posilnenie vyzbrojovacej bázy, ako tam hovoríte o vašej správe, to sa nám nepozdáva, ale napríklad návrh, aby teda v oblasti zbrojenia sa e, financoval výskum do väčšej miery. To je teda váš návrh v rámci e, vašej správy. No, v podstate sa tu hovorí o systéme dotácií pre zbrojársky priemysel a toto moja politická skupina odmieta. Potom tu sú body 12 a 13. Tie chceme podporiť, preto všetkým vašu kritiku a požiadavku o kontrolu kontroly e, exportu zbraní. No a táto správa v niektorých bodoch, ktorá sa odlišuje od nášho stanoviska, predovšetkým čo týka teda bodov 12 a 13 ohľadom kontroly. Predu, musím teda to ponechať pri tom, že táto správa sa uberá úplne iným smerom, než e, by si to želala naša politická skupina. My si chceme odzbrojenie, o to by nám malo ísť a vy tu sa uberáte úplne iným smerom. Chcete navýšiť vojenské kapacity. Takže teda to chcete podporovať ďalšie zbrojenie. Um, čo sa týka vplyvu na demokracie, áno, má to vplyv v tom zmysle, že demokratické kontroly alebo možnosti kontroly sa v podstate odstraňujú a zvyšuje sa vplyv zbrojárskeho priemyslu. A to má potom ten dôsledok, že keď sa tá politika raz implementuje, tak potom to prispeje aj k zvyšovaniu miery zverského exportu. A z týchto dôvodov sme spísali našu vlastnú menšinovú správu, ktorú má v dispozícii sekretariat. Ďakujem, pán Butikofer. Len stručne, pán predseda, mám pár pripomienok Chcel som predovšetkým poďakovať pani Gomez za dobrú spoluprácu. Myslím si, že tie kompromisy sú dobré, že ich môžeme prijať všetci. Tri pripomienky. Takže chcem nadviazať na to, čo povedala teraz pani Lözing. Chceme povedať, že Absolutne si nemyslíme, že výskum v oblasti zbrojňa by mal byť platený z európskeho rozpočtu. Po druhé, táto správa, tu vidíme ju ako takú možnosť, e, ako sa uberať e, k znižovaniu e, miery zbrojenia. A po tretie, myslím si, že nie je absolútne žiadny priamy vzťah medzi mierou výdavkov alebo vojenských výdavkov, výdavkov na zbrojenie a taktiež vojenskými schopnosťami alebo kapacitami. Keď sa pozrieme na to, koľko v Nemecku v minulých rokoch sa vydávalo peňazí v rámci rôznych zbrojárských e, projektov a koľko to v podstate malo prinieslo výsledkov, tak tam sa vyplýtvalo toľko peňazí, to sa snad nedá teda so žiadnym iným sektorom ani porovnať. Malo ktorom inom sektore sa takto mrhalo peniazmi úplne na nič. Takže myslím si, že treba pracovať účinne, efektívne. To mal byť náš spoločný cieľ. Ďakujeme. Pán Gáler. Ďakujem pekne. Takže ďakujem. Ja tu zastupujem kolegu Kircosa, ktorý je našim tým spravodajcom. Chcela by som aj ja teda pri tejto príležitosti srdečne poďakovať pani Jane Gomeš za túto dobrú spoluprácu a za výsledok, ku, ktorom, ku ktorému sa dopracovala. Je to teda dobrý kompromis, ktorý vznikol na základe aj pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že je to dobrá vyvážená správa. A všetci sme spoločne prišli na to, že kvôli finančnej kríze a kvôli znižovaniu e, nášho obraného rozpočtu sa znížila v podstate naša schopnosť obrany za posledných pár rokov a členské štáty EÚ ešte nenašli správne odpovede na hrozby a výzvy, ktoré pred nami stoja. V rámci tejto správy sme zdôrazňovali strategickú autonómiu a bezpečnosť dodávok. Je to teda v zájme našej obrany. Strategická autonómia, tu mám taký trochu otáznik, možno niektorá tým aj krutia hlavou nad týmto pojmom. Ja to vzťahujem vždy k tým misiám, na ktorých sme sa spoločne ujednotili a dohodli nie, nejde o to, aby to bola nejaká strategická autonómia v rámci NATO alebo proti USA, ale musíme byť schopní sa my jednohlasne dohodnúť, tak aby sme potom to mohli implementovať aj prostredstvom vlastných prostriedkov. Naďalej tu máme určitú výzvu tu máme náš priemyselný základ, alebo základ priemyslu, ten je treba rozvíjať. A dúfame, že ten e, obranný balíčok, balíček pri svojej implementácii taktiež podporí spoluprácu v tejto oblasti v Európe. Ja myslím si, že toto správou sme my ako parlament prispeli teda k prípravám na summit v júni 2015. Máme tu teda rôzne návrhy Európskeho parlamentu aj na ten posledný summit na túto tému. Pokiaľ všetky naše návrhy by boli riadne implementované v celej Európskej únii, tak si myslím, že by sme na tom teraz boli oveľa lepšie. A ďalej. V tejto správe hovoríme pozitívne o práci EDA a o komisie. Hovoríme tam teda o nich v súvislosti s bezpečnosťou dodávok. A dúfam, že aj na samite v júni sa bude diskutovať o tejto téme, až sa tam zaznamená pokrok pretože minule sa tomu tak nestalo. A takže dúfam, že tentokrát v júni tam uvidíme výsledok, kedy si budem môcť povedať áno, členské štáty v podstate si zaručili túto bezpečnosť dodávok. Ďakujem a dúfam, že táto správa si nájde širokú podporu. Ďakujem, slovo máš pán Schaffhauser. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento, táto správa má aj pozitívne stránky, pretože zdôrazňuje potrebu, že tu musí existovať e, finančná aj technologická autonómia v Európe. Ale okrem toho potrebujeme aj európsku obranu a aby existovala európska obrana, musíme mať nejakú spoločnú víziu. Musíme sa teda dohodnúť, zhodnúť nejakých perspektívach, čo vlastne chceme brániť. Avšak táto európska obrana neexistuje a to konštatujeme aj počas súčasnej krízy. Vidíme, že neexistuje spoločná zdieľaná vízia, najmä na úrovni tých veľkých štátov. Po druhé, táto správa sa takisto míli, a teraz hovorím ako technik, míl, míli sa v tom, že predpokladá, že keď si niečo zlúčime, združíme, tak to bude stať menej. Napríklad Eurorafal versus Eurofighter e, a e, versus e, GF-35. Vo Francúzsku sme vyprodukovali dobré lietadlo, ale keby sme zdieľali toto úsilie s ostatnými, tak by to bolo drahšie. Eurofight, Eurofighter Euro Rafal. tam je pomer 1 k 5 a GSF 35, tam by sme to museli vynásobiť ešte e, desiatimi. E, pani Gomez? Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Ja e, nie som, pani Luzing, e, prekvapená, že vaša skupina predkladá alternatívnu správu, ale myslím, že na niečom sa predsa len môžeme dohodnúť. Hlavná vec, kde sa nezhodujeme, je to, že kolegyňa e, neverí v Európske spoločenstvo obrany, ale moja politická skupina a ja osobne sa domnievame, že potrebujeme európsku obranu a domnievame sa, že týmto spôsobom môžeme skutočne vybudovať synergie a e, zvýšiť strategickú autonómiu Európy. Nie ne- negatívnym spôsobom, ale takým spôsobom, ktorý nám umožní e, vidieť, kedy je potrebné konať v súlade s našimi princípami a hodnotami. Ja sa domnievam, e, že Európa obrany, tak povediac, je v súlade s našimi hodnotami a princípmi a preto patrím k tým, ktorí obhajujú misiu spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky v Stredozemnom mori. Keby sme teraz takúto misiu CSDP zaktualizovali e, v Stredozemnom mori, keď sme to mohli urobiť v Indickom oceáne, prečo to nemôžeme urobiť aj v Európe, v Stredozemnom mori? Mohli by tam zachraňovať ľudské životy a bojovať proti pašerákom ľudí, proti prevádzačom. Ehm, takže ja si myslím, že páni Lozingen a ja um, sa zhodujeme v tom cieli, v tom, čo chceme dosiahnuť, ale samozrejme máme odlišné názory na to, ako to dosiahnuť. Ale myslím, že sa zhodujeme aj v tom, že potrebujeme viac transparentnosti v tom, ako sa investujú peniaze. Ja si nemyslím, že peniaze členských štátov, ktoré sa dávajú do jadrových kapacít, sú užitočne vynaložené, pretože sa domnievam, e, že jadrové kapacity nemajú odradzovacie alebo odstrašovacie účinky. Ja si myslím, že tie peniaze by mohli byť presmerované do iných kapacít, ktoré e, viac potrebujeme. Ale samozrejme, to sú body, kde sa nezhodujeme, to sú tie hlavné e, dôvody nezhody. Ale ďakujem napriek tomu za pripomienky. Pán Bütikhofer, ďakujem. A som veľmi rada, že tento raz sa konečne môžeme zhodnúť a som vďačná za váš obsahový príspevok. Opäť v niektorých bodoch sa nezhodujeme, v mnohých zásadných otázkach, ale e, v každom prípade obaja si želáme lepšiu hodnotu za naše peniaze. Vy hovoríte, že neexistuje skutočná súvislosť medzi vynaloženými peniazmi a vojenskými kapacitami jednotlivých štátov. Áno, ja s vami súhlasím a to je presne dôvod, prečo potrebujeme európsky strategický zmysel pre obranu. Preto Európska obranná agentúra by mohla byť tak významná. Tá by mohla zdôrazňovať, ktoré kapacity potrebujeme teraz aj v budúcnosti a mohla by nás združovať, aby sme ako štáty spolupracovali na e, tých kapacitách, ktoré potrebujeme. Vlády majú príliš obmedzený e, úzkoprsý prístup k týmto kapacitám. V súčasnosti najväčšou výzvou alebo veľkou výzvou je kybernetická hrozba, nielen e, neohrozuje e, iba vnútornú bezpečnosť, ale aj zahraničnú politiku a obranu, ale nemáme tu kapacity na európskej úrovni, ako sa boj, brániť proti kybernetickým hrozbám. A potom tzv. offsets. Aj v tejto téme sa zhodujeme. Pán Galer, ďakujem za váš príspevok, za príspevok vašej politickej skupiny. V niektorých veciach sa nezhodujeme, ale v zásadných veciach sa, myslím, e, zhodujeme. Pokiaľ ide o industriálnu základňu obrany v Európe, áno, potrebujeme výskum a rozvoj. Ak nebudeme mať výskum a rozvoj na európsky spôsob, nebudeme mať nič. Potrebujeme toto napríklad v kybernetickej oblasti a v ďalších kľúčových oblastiach. Všetci vieme, že pred pár rokmi sme došli k záveru, že sme závislí od ruských Antonovov. Bez nich nemôžeme mať leteckú kapacitu. Nedokázali sme bez nich realizovať niektoré letecké misie spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. A dnes je možno ťažšie zaobstarať si tie Antonovy ako v minulosti, takže opäť tu potrebujeme strategickú koordináciu. Pán Schaffhauser, eh, ja chápem a nevadí mi, že nesúhlasíte v niektorých bodoch s mojou správou. Ja by som nechcela eh, predložiť takú správu, s ktorou by ste eh, vy súhlasili, musím povedať, a nesúhlasím s vašim názorom. Ja sa domnievam, že V niektorých e, prípadoch združenie projektov predraží tieto projekty, ale to je asi preto, že veci sú zle zmanažované. Keď združujeme projekty, tak e, sa prerozdeľujú rovným spôsobom aj tie e, priemyselné dopady. Ja si myslím, že malé a stredné podniky práve teraz môžu veľkým dielom prispieť, keď skúmame tu tie kybernetické hrozby. Ale všetko závisí od toho, ako sa zmanažujú tie projekty. Nie len o to, aby sa združili tie projekty, ale musia sa dobre riadiť a zvládať aj tie náklady. A preto potrebujeme strategicky riadenú obrannú e, um, Európu, respektíve obrannú politiku Európy. Ďakujem veľmi pekne a mm, onedlho budeme hlasovať. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Teraz nás čaká hlasovanie o troch správach. Začneme so správou, ktorú sme diskutovali naposledy, teda je to správa Anny Gomeš. Pripravte sa, prosím vložte kartičky do prístrojov, do hlasovacích zariadení. Ak je každý už pripravený, vrátane pána Predu, tak eh, môžeme začať. Takže pristupujeme k hlasovaniu o správe Anny Gomeš. Máme tu kompromis číslo 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmeňovací návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, Zdržali sa? Schválené. 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 14. Za? Proti? zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme na 63, prepačte 62, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že si to overíme. Takže druhá časť e, pozmeňovacieho návrhu 62. Otváram hlasovanie. Je to v poriadku? Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz môžeme prejsť na 72. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 73. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 75, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 76 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 74 za, proti, zdržali sa, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti proti, zdržali sa, schválené. 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 86, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, schválené. Môžeme prejsť na kompromis 12 e, za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa. Schválené. 106, kto je za, kto je proti, zdržali sa, to si overíme. 106, nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Plus jedna. Niekto, kto nehlasoval elektronicky, tam ešte je. Teraz 107. 107. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 108. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 118 eh, po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. 124. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. Toto si hovoríme. 124. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 25-26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 127, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 128, kto je za? Kto je proti? To odpada, prepačte. Pretože predchádzajúci návrh bol zamietnutý, takže pokračujeme. 128 ešte raz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 129 za. Proti? zdržali sa schválené. 130 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Potom úvodné ustanovenie B, je jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, trojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Teraz 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ešte jeden hlas. Končím hlasovanie. Gratulujeme pani Gomeš. Pani Lusing chce ešte niečo dodať. Nech sa páči, máte slovo. My už sme o tom hovorili, ale musím ešte oznámiť, že predložíme menšinovú správu, menšinový návrh správy. Ďakujem. Okay, now we move to the other report. Dobre, prejdeme teraz k ďalšej správe. o Čiernom mori. ste všetci pripravení, prešli by sme teda k správe o Čiernom mori. Začneme teraz kompromisom 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 85. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 111 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, to si musíme skontrolovať. Druhá časť 1.1.1, otváram hlasovanie. Máme tu jeden hlas navyše za nezradených. Takže jeden z vás by nemal hlasovať. Môžete si hodiť mincov. Nemôžeme tu mať výsledok, pokiaľ je tu jeden hlas navyše. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem, pán Schaffhauser. Je to teraz zamietnutá Tretia časť za. Proti zdržali sa prijaté. Štvrtá časť za. Proti zdržali sa to si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie k štvrtej časti. Opäť jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9, nie, pardon, ospravedlňuje sa pán rečník, 112, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 113 za, proti, zdržali sa prijaté, 117 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 121, 122 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 123, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa a skontrolujeme si to. 124, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 125. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 127 za, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 28, 128 za, proti, zdržali sa prijaté, 130 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý, 136, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutý kompromis 11, za, proti, zdržali sa, prijatý. 149, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 152 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Skontrolujeme si 152, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu ústny pozmeňovací návrh a spravodajky nie. Spomenutý je na konci hlasovacieho zoznamu, kto je za. 152 nebola prijatá, takže musíme takto hlasovať. Takže kto je za 152? Kto za, proti, zdržali sa? Áno, ústny pozmeňovací návrh. Takže skontrolujeme si to. 152, otváram hlasovanie. Prepačte, ústny pozmeňovací návrh. Prepačte. Ústny pozmeňovací návrh číslo 1. Nájdete ho na konci hlasovacieho zoznamu. Ak chcete, môžem ho prečítať tak pekne, ako len viem. ľutuje, že e, iniciatíva Black Sea for a Black Sea e, Harmony, ktorých cieľom malo byť e, ukázať vonkajšiemu svetu, že Eh, krajiny môžu prevziať primárnu zodpovednosť za svoju bezpečnosť, pričom eh, budú aj chrániť eh, potenciál pre oživenie budúcich možných budúcej možnej spolupráce medzi týmito štátmi moment, sú momentálne paralizované. Takže to je to, čo sa tam vložilo. Takže Otváram teraz hlasovanie. K ústnom pozmývacemu návrhu číslo 1. Kto je za? Hlasovanie ukončené. Dobre. Prijaté. Kompromis 12. Za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 181 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 189 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 190 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 191 za, proti, zdržali sa prijatá, 192 za, a pardon, to vypadáva, prejdeme teda 196 za, proti, zdržali sa to si musíme skontrolovať. 196. -ku. Kontrolujeme, otváram hlasovanie. Opäť o jeden hlas viac zo strany zaradených. Ďakujem. Rátam s vašou spoluprácou. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 197 za proti, zdržali sa prijatá. 198 odpadáva, kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 208 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 210 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 213 za, proti, zdržali sa prijaté. 213 odpadáva. 214. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 215 za, proti, zdržali sa prijatá, 216 za, proti, zdržali sa prijatá, 217 za, proti, zdržali sa prijatá, 218 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 17 za, teda kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatý. 225 za, proti, zdržali sa zamietnutá, kompromis 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 226 za, proti, zdržali sa prijaté, 228 za, proti zdrželi sa prijaté, 229 za, proti zdrželi sa prijaté, 230 za, tá odpadáva, kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý. 238 za, proti, zdržali sa prijaté. ...239, 240 identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 242 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 243 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 245 za, proti, zdržali sa prijaté, 247 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 249 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 449 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmývací návrh číslo Pán predseda, mám námietky k ústnom pozmeňovacímu návrhu číslo 2. Je tu faktické vyhlásenie, ktoré eh, je nepravdivé. Nikdy na to Nemal nemal e, takúto, takúto dohľad, takúto moc nad e, teda e, Čiernym morom a teda nemôžeme hovoriť, aby si ju zachovalo. Takže ja som proti takémuto ústnom pozmeňujúcemu návrhu. Nemôžeme o ňom hlasovať. Dobre, je to jasné, nehlasujeme o tom. Prejdeme ďalej. Môžeme samozrejme o tom e, diskutovať, o tom, či na to má prevahu. more niekto na strane zelených vždy hovorí, že niektoré veci sú nesprávne, ale toto je nonsens. Máme formálnu e, e, pozíciu, ktorá nám dáva možnosť zastaviť hlasovanie ak z akéhokoľvek dôvodu, či usúhlasíte alebo nie, neakceptujeme ústny pozmeňovací návrh. A, a o toto som sa oprel. Rád by som sa zapojil do tejto diskusie, ale musím sa zdržať. Takže potom, ako viete, musíme hlasovať o pôvodnom texte. Nie? Takže nemáme tu hlasovanie. Yeah. The original, the original text stays because... Pôvodný text teda ostáva, pretože neprešiel ústny pozmeňovací návrh. Takže 252, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 32 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, môžete hlasovať, 32. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 36 za, proti, zdržali sa, uveríme. Niektorí už sa unavili a nezvíhajú poriadne ruku. Uzatváram hlasovanie, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 42 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 40 za, proti, zdržali sa, za, príjma sa. 44 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 47 44, prepáčte, 44 odpadol. 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 odpadá. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 5, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 4 za, proti, držali sa, príjma sa. Pozmenujúce návrh 66. 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Ďalej. Pozmeňujúci vrch 2. Časť 1. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 4. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 5. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 9 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Takže teraz sa musíme vrátiť, pretože mi povedali tuto, že sme preskočili 194. Takže 194. Je to odsek 15, Tonio Picula 194. Takže Takže za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz e, záverečné hlasovanie. Majte zmilovanie ešte chvíľku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem spravodajcovi. A teraz Prechádzame k poslednej správe. Je to návrh správy pana Danžána. Všetci ste pripravení. Takže 34-35 to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz blokové hlasovanie 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Chcete to overiť? Overíme. Niekto už sa tu unavila, chcel sa trochu pobaviť. Takže blokové hlasovanie 7, kto je za, proti, držali sa, zamieta sa. Overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Takže prijaté. Prijaté. A teraz prechádzame k blokovému hlasovaniu 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 97 za, proti, zdržali sa prijaté, Blokové hlasovanie 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 86 za, 86 alebo nie? 86 za, proti. Overíme. 86. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 88 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 89 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 91 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Blokové hlasovanie 6 za, proti. Overíme. Takže blok 6 overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 93 za. Pro, prepačte. Môžeme pokračovať, pán Butikofer? Áno, musíme pokračovať. Prepačte. 93, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 94 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 95 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 98 za, proti, zdržali sa, prijaté, 99 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 103 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, blok 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 127 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 128 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 129 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme. Môžete hlasovať elektronicky, blok 14. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Takže teraz vám poviem tú štandardnú vetu pokoja, ale nebudete zdvíhať ruky, tak ja to za vás neurobím. Takže teraz 107. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 107 hovorím. 107. Dobre, 107, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ja, OK, So we go to... Dobre, takže 59. -ku. Ešte sa vrátime k 59. -ke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 6 za, proti. Zdržali sa. Príjma sa. 107 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme 107. Môžete hlasovať elektronicky. Zatváram hlasovanie. Príjma sa. Dobre. Takže prechádzame k 110. Kto je za? Alebo prepačte, 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 110 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 112 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 113 za, alebo nie, je to blokové hlasovanie 13. Takže blokové hlasovanie 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 145. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Nechajte to, je to predsa jasné. 114 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 115 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 116 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti zdržali sa, príjma sa. 17 za, proti zdržali sa, príjma sa. 117, 118 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 120 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 122 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 123 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 130 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 132 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 133 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 134, 135 za, Takže zameta sa. Toto je 435, pardon, ešte veríme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Takže 136 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 137 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 138 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 139 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 140 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 146 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 147 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 148 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 150 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 151 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 152 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 153 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 154 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 155 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 166 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 167 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 162 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 162. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 169 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Blokové hlasovanie 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kontrola, otváram hlasovanie o bloku 4. Nech sa páči. Končím. Schválené. 163. Za proti, zdržali sa, kontrola, 163, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 164 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sa nezmenilo. Keby som tu nebol, tak vám dám 165 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 170 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Blokové hlasovanie 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 188 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 176 za, proti, zdržali sa, kontrola. 176 Končím hlasovanie. Zamieta sa. Blokové hlasovanie 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kontrola, overíme to. Desina. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blok 10 je schválený. Eh, hovoria mi, eh, za, proti, zdržali sa, kontrola. 179, prepačte mi to. 179. Hlasujeme teraz elektronicky. Gomeš. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 180, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 183 za, to odpadá, 83 nám odpadá. O tej nehlasujeme. 81, 181 za, proti. Zdržali sa kontrola. E, T Nebolo to úplne jasné a preto žiadam elektronické hlasovanie o 181. 181, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie. Je to schválené. Sľubujem, že to trošku spomalím. Máme tu teda konsenzus alebo nie? Takže počujte. Mali by sme teraz pokračovať a nie e, rokovať. 182 za, proti, zdržali sa. Takže tak ako to hlasovanie predtým, musíme si to skontrolovať. 182. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Tak vidíte, že väčšina je za 183, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené 184 za, proti, zdržali sa, 184 si skontrolujeme. Končím hlasovanie. Schválené. Zdá sa teda, že tu máme väčšinu. 186, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 189 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím. Je to zamietnuté. Teraz 190 za. Takže kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kontrola, skontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Je to odviaté vetrom. 61, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 162 za, proti? Zdržali sa. Kontrola 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 192 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. S, blok 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 195 za, proti, zdržali sa, schválené. 196 za, proti, toto si musíme overiť, 196, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je to schválené, 197 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 198 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 199 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200 za, proti, toto si skontrolujeme, 200. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 201, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 202 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 203 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 204 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 207 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 132 e, za, proti, zdržali sa schválené, 208 za, proti, zdržali sa kontrola. Končím hlasovanie. Schválené. 209 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 210 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 211 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 213 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 214 za, proti, to si overíme. 214 Nemôžeme hlasovať blokovo až po 225, lebo sú tam odlišné návrhy. Končím. Hlasovanie. Je to schválené. 214. Schválená. Dvesto za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 216 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 217 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 218 za, proti, zdržali sa. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Konč, je, je to tesné, je to veľmi tesné. Ešte raz si to skontrolujeme. Zamieta sa. 219 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200, 220 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, kto je proti dvojke. Takže kto je za dvojku? Kto je proti dvojke? Prijaté. 37. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38. Za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti. Skontrolujme si 43. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, zamieta sa. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44 za. Skontrolujme si to. Pán Castaldo. Takže otváram hlasovanie k 42. Hlasovanie ukončené. Prijaté. za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, Chcete skontrolovať 48. Dobre, kontrolujeme 48. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Príjme sa. Teraz 49, kto je za? 49 proti zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti zdržali sa prijaté, 53 za, proti zdržali sa prijaté, 57 za, proti zdržali sa zamietnuté, 60 za, proti zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti Zdržali sa. Skontrolujeme si to. 63. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 73 za, proti, zdržali sa prijaté, 74 za, proti, zdržali sa prijaté, 75, 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa, povedal by som zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 79 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, 10 za, proti, zdrželi sa prijaté, 36 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 36. Otváram hlasovanie. Je to posledné hlasovanie k 36. Posledný pozmeňovací návrh. 36. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Gratulujem. Zajtra začíname o 8.30. 8.30. Je mi to ľúto, rád by som niečo mohol urobiť v tejto veci, ale nedá sa. Takže 8.30. Ďakujem za spoluprácu.